predsedníctva a vy, uh, vysvetlenie hlasovania, nech sa páči. Mr. Lambrinidis has a point of order. Pán Lambrinidis, nech sa páči k rokovaciemu poriadku. President, just to understand. Pán predseda, Čiže na pochopenie, to, čo nám teraz hovoríte, že pri hlasovaní o podpredsedovi je absolútne nemožné dosiahnuť kvalifikovanú väčšinu, pretože keď môžete hlasovať len za, alebo vôbec všetko ostatné je, e, keď tí, čo sa zdržali, tí sa ne, e, to sa nepočítajú, tak potom z tejto definície vyplýva, že vždy to je potom kvalifikovaná väčšina. Toto sa snažíte povedať? Pripomínam vám, pán Lambridis hovorí predseda, že na začiatku parlamentu boli tri hlasovania, kde sa, hlas, sa hlasovalo o všetkých troch e, všetkých podpredsedoch kvalifikovanou väčšinou. A takýto postup sme použili vtedy a tentokrát boli len, bol iba jeden kandidát a keďže dostal viac ako 60, 168 hlasov, tak dostal viac ako kvalifikovanú väčšinu a preto bol zvolený hneď pri prvom hlasovaní. Čiže tento postup je nezvyčajný, ale dodržali sme pravidlá. Prepačte, pán Goebbels bol prvý, nech sa páči, máte slovo. Monsieur le predseda. Možno ste postupovali podľa pravidiel, ale tri, keď si spočítam 334 za, 168 zdržaní sa a 287 osôb, ktoré hlasovali za, tak mám 789 poslancov. To je teda viac poslancov, než je v parlamente. Takže je tu nejaký problém, ako napríklad e, pri kordických voľbách. Takže e, je jednoznačné, že tá voľba nie je správna, treba ju zopakovať. No, all right. The explanation is, Mr. Goebbels. Pán Goebbels, vysvetlenie je nasledovné. Pán Goebbels. Mr. Goebbels. Odpovedou na vašu otázku je, že do, do, bolo tu nedorozumenie od viacerých e, poslancov, že na obrazovke bola absolútna väčšina uvedená, ako keby to bolo skóre to nebolo. To bolo iba naznačenie, že koľko je absolútna väčšina. A to sa tých 168 nepripočítava k tým. Čiže opačujem, opakujem, dostal 334 hlasov, to je viac ako kvalifikovaná väčšina, preto bol zvolený. Čiže mal by som to jasne povedať, že to číslo 168 to nie sú tí, ktorí sa zdržali, to je počet e, alebo prahová hodnota, ktorá je potrebná, aby niekto sa stal podpredsedom. Pre, opravdujem sa za nedorozumenie. Teraz nasleduje pán e, Severin. Pán Severin, e, e, pán predseda, nechcem zasahovať do detajlov. Chcel by som len pripomenúť, že predseda parlamentu, ktorý predsedal schôdzi, nás informoval, že tí, ktorí hlasujú, e, že sa zdržia a tí, čo sú proti, že, že to bude to isté, že to bude jedno číslo. Toto oznámenie samozrejme bolo zavádzajúce, no ale napriek tomu, keďže oznámenie teraz e, bolo od predsedajúceho schôdze, to je platné, roz, preto si myslím, že malo by to byť e, Eh, opakované hlasovanie na báze toho vysvetlenia, ktoré ste nám teraz poskytli. I'm convinced that if the vote was taken again, the result would be the same. Čiže ja si, mysl, ja si myslím, že keď sa bude hlasovať opäť, výsledok bude rovnaký. Ja si myslím, že ľudia chápali, že hlasovanie bolo také isté ako zvyčajne. Z tlačítka znamenajú rovnaké, výsledok je jasný. To, čo nebolo jasné, bolo to, tie čísla, ktoré bolo na tabuli a to číslo 168 to spôsobilo e, nejasnosti a v podstate Ehm, vysvetlí svoje, svoje konanie predseda sám parlamentu, keď bude na, posl- na, na budúce zase predsedať, alebo s s vami, keď bude. Pani Seneston, máte slovo? Nazývam sa Senešen. Volám sa Senešen. Panie przewodniczący, no jednak te wyjaśnienia są absolutnie nie... Pan predseda, no tieto vaše vlastnenia sú absolútne neuspokojujúce pretože keď, by eh, ste, sme pred, keď sme boli pred hlasovaním, získali informácie, že hlasy predtým a hlasy, ktoré sú mali zdržať, eh, sú rovnako, majú rovnakú hodnotu, tak e, by sme nedosiahli kvalifikovanú väčšinu. Čo to je kvalifikovaná väčšina? Kvalifikovaná väčšina znamená, že hlasy za musia mať, musí byť viac než hlasy proti spolu s tými, čo sa zdržali. Čiže tým pádom vonkoncem nie je vlastne jedn, je nám jasné, aký bol výsledok hlasovania, pretože predsed, podľa predsedu Buzeka bolo 334 hlasov za, 287 proti a 168 sa zdržali. Sa zdržalo. Tak, eh, takto presne povedal pán predseda Buzek. A z tohto vyplýva, že hlasovalo 789 e, osôb a teraz, e, aké sú to vlastne hlasy, aké sa tam teda hlasy počítali, to z týchto 334 je potom za. To je situácia, ktorá je absolútne nepriateľná, pretože tak je z, zadefinovaná väčšina vo všetkých eh, krajinách členských. A jak to, že v našom parlamente sa inakým spôsobom definuje kvalifikovaná väčšina, to všade je vždy, to býva eh, väčšina, keď väčšina hlasov za, oproti tým ostatným, ale toto tu eh, nebolo splnené. Takže musela asi to hlasovanie nefungovalo dobre a musíme ho určite bezpečne zopakovať. Predseda, už e, všetky tieto faktické poznámky akceptujem. Ešte teraz je pán Sinclair, potom pán David. E, nech sa páči. Mr. Sinclair, yes, you have the floor. Yeah, Mister, you, Ďakujem, pán predseda. Keby ste mi dovolili, ja som tu prvá vec, čo sa týka hlasovania podpredsedu. Nie je eh, e, toto hlasovanie vonkoncom nebolo v poriadku. My sme boli zavedení zlými pokynmi a aj takisto e, hlasovacie zariadenia nefungovali. My sme sa snažili e, o, faktické poznámky, ktoré neboli akceptované, čiže ja som za to, aby sa to hlasovalo ešte raz. Tí, všetci tí z nás, ktorí kritizujú túto inštitúciu, títo ďakujú pekne, pretože my budeme to využívať a budeme ešte viacej to kritizovať. Moja druhá kritika sa týka odmietnutie vysvetliť mi hlasovanie k správe e, Tremopulusovi, pretože to bolo menovité hlasovanie o transparentnosti. Ja som hlasovala proti a nebolo mi dovolené a nemala som možnosť vysvetliť, prečo som hlasovala proti, ale moji e, voliči budú vidieť, že ja som hlasovala proti transparentnosti, prečo ja som chcela vysvetliť, že prečo som bola e, proti transparentnosti. Takže ja by som si prosila slovo, aby som mohla vysvetliť svoje hlasovanie. Ďakujem on the first point um, the staff were here present as was the president who chaired the vote if there are any issues that arose ak uh, sú nejaké problémy, ktoré súvisia s uh, predsedaním tejto časti schôdze, tak uh, sa musia vyriešiť v tej chvíli. Čo sa týka zjednodušenej rozpravy, tam zjednodušeného postupu tam rozprava neprebieha. Ak chcete predložiť vysvetlenie hlasovania, máte možnosť predložiť ho písomne. E, ďalším rečníkom je pán Golniš. Pán predseda, e, veľmi pozorne som počúval, čo ste povedali. Povedali ste, že tých 168 to je prach kvalifikovanej väčšiny. Takto som to počul a takto to bolo preložené. A mne sa to zdá neuveriteľné, pretože ak je to tak, tak v podstate ako prahovú hodnotu na zvolenie berieme polovicu osôb, ktoré hlasovali za. Co je v každom prípade potom získaná kvalifikovačná, to je jasné. Toto je poprvýkrát v tomto parlamente, že počujem, že 168 poslancov, 168 hlasov je kvalifikovaná väčšina. Takže ja som určite nesprávne pochopil, čo ste povedali, ale teda celá táto procedúra sa mi zdá veľmi absurdná a e, Možno, že je to vhodné, ak e, vo voľbách je viacero kandidátov, ale určite sa to nehodí na tento prípad. Ďakujem pekne. Počet 168 e, to je číslo, ktoré vypočítal počítač a je to číslo, ktoré by bolo potrebné na dosiahnutie potrebnej väčšiny Viem, že už e, som v živote absolvoval isté skúšky z matematiky, teda nebude sa k tomu vyjadrovať e, ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Presne k tejto veci som sa chcel vyjadriť. E, raz súhlasím s pánom Golnišom, možno je to poprvý a posledný krát. Ale 625 poslancov hlasovalo a väčšina, ktorú by sme boli potrebovali, je 311. Ja som veľmi rád, že takýto výsledok sme mali, pretože náš e, kandidát mal 345 hlasov, teda v každom prípade bol zvolený, ale chcem vás požiadať, aby ste napravili ak e, takto funguje náš program, tak e, v každom prípade je to matematicky nesprávne. Prosím, napravte túto chybu. Ďakujem pekne. Teraz pán Grute. Počas hlasovania, pán predsedajúci, nemal som možnosť hlasovať proti, ale hlasovacie zariadenie zareagovalo až keď som e, stlačil áno a potom, e, keď som sa chcel zdržať, rád by som bol, keby sme preverili, ako táto, toto zariadenie počítalo hlasy. Podľa mňa to nebolo správne, nebol som jediný v takejto situácii. Nemohli stlačiť tlačidlo zdržať sa alebo proti, museli najskôr hlasovať za. A preto podľa mňa tento postup, tento postup hlasovania je dosť dobrodružný. Prosím, preverte, ako presne sa počítali hlasy v tomto hlasovaní. Mám taký dojem, že takto už hlasovať nebudeme. Budeme už vždy hlasovať iba na papieri. Ďalší rečník, nech sa páči. Ja navrhujem, aby sme sa zdržali e, ďalšej rozpravy na túto tému. Je nacelko jasnejšie, že bolo 625 hlasov odovzdaných. Podpredseda získal 345 hlasov, je to jednoznačne väčšina, tak už sa tomu viac nevenujme. Ak sa väčšina obyvateľstva skutočne domnieva, že toto je potrebné, tak to tak nie je. Máme predsa dôležitejšie veci na programe. Venujme sa im. Chápem, pán podpredseda, a prijímam vaše vysvetlenie, prijímam vysvetlenie predsedu parlamentu, tak poďme ďalej, venujme sa otázkam, ktoré sú naozaj dôležité pre našich občanov. Ďakujem, pán Galagan. Pán Manders, nech sa páči. Mr. Manders, you have the floor. Dank u wel, voorzitter. Uh, wellicht is het idee, dat wil ik ook suggereren. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som rád navrhol, že vysvetlenia hlasovania, ktoré sme dostali, by sme mali poslať e-mailom každému, pretože je veľká škoda, keď hovoríme tak veľa o transparencii, transparentnosti a demokracii, teraz e, všetci odišli pred tým, ako túto informáciu dostali. Podľa mňa bolo vhodné, keby sme im to všetkým zaslali e-mailom. E, ja toto navrhujem pánovi predsedovi parlamentu. E, dám slovo dvom ďalším rečníkom. Pani Tajn, nech sa páči. Vážny pán popredseda, myslím si, že naše zasadnutia v pléne často sú e, v takom nesprávnom svetle, robíme nesprávny dojem. Ja by som bola rada, keby na internetovej stránke parlamentu e, sme zverejnili, aby sme vyhlásili, ako to presne bolo, pretože jedno vyhlásenie bolo nesprávne. 168 nemohol byť prach, e, pretože tá hranica musela byť 310, ak sa nemýlim. Neviem, či sa mýlim. Najlepšie by bolo, keby sme to písomne vysvetlili na internetovej stránke parlamentu, tak aby každý jeden občan si mohol pozrieť vzhľadom na ten počet návštevníkov na tribúne. Skutočne sme si vytvorili o sebe veľmi zlý obraz v tomto hlasovaní. Ďakujeme pekne za túto pripomienku. A posledným rečníkom je pani Dančila. Panie przewodniczący, jednak dla mnie sprawa... Pan predseda, nie, táto vec nie je absolútne jasná, pretože keď bolo 334 hlasov za a 287 proti, tak e, čo sa stalo s tými hlasmi, ktoré e, sa zdržali? Hang on. I gave the floor, I gave the floor to Mr. Dan Schiller, actually. I'm sorry, I'm sorry, you have already spoken. Ja som dala slovo Pani, Pani Dalča, e, ďakujem pekne. E, to presvedčenie mojich kolegov e, by sa malo zohľadniť. Mali by sme všetci byť presvedčení, že toto hlasovanie prebehlo riadne v súlade s pravidlami a mali by sme o tom presvedčiť aj občanov. Really Ďakujem pekne. Tu už musíme naozaj skončiť. Ja už sa teším totiž to na obed. Teraz prejdeme k vysvetleniu hlasovaní pán Gallagher k správe pána Kellyho. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rád by som uviedol, že som bol e, veľmi potešený, ale nie prekvapený e, tou výraznou väčšinou, e, ktorú zaznamenávame v otázkach medzinárodnej pomoci pre Írsko. Isté, že Európska únia hlavne prispieva do tohto fondu odkedy bol zriadený e, vládami v Londýne a v Dublíne, e, podporuje sociálny vývoj e, v 12 okresoch na oboch stranách hranice. Myslím si, že podpora, ktorú poskytujú prispívateľe do tohto fondu, je obrovským prínosom. Je to investícia vo výške 2 miliardy eur keď zohľadníme aj faktor znásobenia. Ja zastupujem túto pohraničnú oblasť a preto plne chápem úlohu Medzinárodného fondu pre Írsko, ktorú zohráva v mierovom procese. Viac ako 40 tisíc pracovných miest e, bolo priamo vytvorených a 16 tisíc nepriamo vďaka tomuto fondu. A e, vytvoril pracovné príležitosti taktiež v hospodársky znevýhodnených oblastiach Myslím si, že využitie tejto práce Medzinárodného fondu sú prínosné. Podľa mňa mali by sme zvážiť predlženie fungovania tohto programu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Bil- pani Bilbao Baradanka. Gracias, presidente. He votado a... Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som hlasovala za túto iniciatívu, pretože jej hlavným cieľom je nadalej podporovať eh, mierový a zmierovací proces v Severnom Írsku a v hraničných oblastiach. Na to, aby sme dosiahli zmierenie a komunikáciu medzi najrozdelenejšími spoločenstvami v Európe a aby sme podporovali využívanie ľudských práv. Napríklad v Baskicku ešte stále čelíme terorizmu a násiliu. Dúfame, že si konečne ľudia vypočujú náreky občanov Baskicka a ich žiadosti, aby sa im pomohlo. Očakávame definitívne prímerie, ktoré by sa malo vyhlásiť a potom chceme, aby Európska únia podporila e, toto zmierenie a mier v tomto regióne. Ďakujeme, pán Hanan. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Žiadna krajina nebola taká znevýhodnená Eh, ako Írsko. Nikto nepracoval tak, netrpel tak ako Irsko. A náš premiér urobil všetky správne rozhodnutia. Každý jeden eh, írsky eh, verejný úradník, každý z nich si musel utiahnuť opasok, každý jeden nezamestnaný a podobne. Avšak teraz zistia, že keby neboli prijali takto si utiahnuť opasky, tak vlastne mohli ich byť E, dopadnú ako Grécko a v podstate napokon nielen to, ešte musia oni teraz zachraňovať e, e, Grécko a napokon Irsko veľmi prispieva eurozóne viac ako niektoré iné. Čiže každý jeden ortodoxný ekonomik, ekonom by povedal, že musíme umožniť aby sa mohli vrátiť eh, späť k svojim eh, pôvodným menám, pretože inak odsudzujeme ľudí na celé dlhé roky chudoby. Všetko preto, aby sme tu zachránili len niekoľko tvári za akú obrovskú cenu. Thank you. Mr. Nicholson. Pán Nicholson. Ďakujem, pán predseda. Nebol, nemal som zámer, zámer teda vyjadriť sa, avšak e, počas toho, čo hovoril spravodajca a odvolával sa len na to, čo hovoril pán Adams a pán Paisley, že priniesli do Irska mier. Nuž e, pán Adams a doktor Paisley môžu, že priniesli kadečo, ale určite nie mier. Mnohí e, si želali mír, mier v Írsku, ale bol to John Trimble, ktorý vlastne priniesol e, mier do Írska. Dúfam, že to aj spravodajca pochopí. E, Chcel by som ešte jasne povedať, že som hlasoval dnes za, pretože verím, že Severné Írsko ešte stále potrebuje veľkú podporu, aby sa udržalo to, čo bolo dosiahnuté a vonkoncom nie je zatiaľ isté, že mier bude len tak, že pretrvá automaticky medzi oboma stranami, ako vidíme, e, aj za poslednom období so stále na oboch stranách sú takí, ktorí chcú destabilizovať to, čo sa dosiahlo. Ďakujem pekne a pán Kusky, ste slovo. Ďakujem, pani przewodniczący. Byłem wśród 303... Ďakujem pekne. E, pán predseda, ja som bol jedným z tých 334 poslancov Európskeho parlamentu, ktorí podporili Lásla Tökeša na funkciu podpredsedu Európskeho parlamentu. E, je bol, e, poznám ho dobre ako e, novinára, ktorý e, písal takisto aj o solidarite. A v tom čase to bola Čavšesková vláda a v, boli to ťažké časy aj v Temešoare a podobne. A v podstate s, najprv sa teda Teraz, čiže najprv som sa stal obeťou počtačového omylu a potom ešte predseda k tomuto číslu dodal celkový zmetok a vytvorilo to veľký nerozpor. Takže ak by niekto chcel hodnotiť, že či platí zvolenie Lásla Tökeša, tak ja by som bol za to, aby sa toto hlasovanie radšej zopakovalo a som presvedčený, že hlasovanie dopadne ešte napokon lepšie, pretože nikto nemôže pochybniť mandát takéhoto zaslúživého človeka. Myslím si, že je to v jeho záujme, ak by ešte boli nejaké námietky a pochybnosti, aby sa hlasovanie opakovalo. Keďže nás bolo tak málo, tak možno by som doplnila aj niekoľko svojich vlastných poznámok. Ja takisto pán, poznám činnosť pána Tökeša počas čaušeskového režimu a som teda rád, že sa stal e, podpredsedom Európskeho parlamentu a len ľutujem, že došlo k takémuto nedorozumeniu a napriek tomu ale bol zvolený. Teraz pôjdeme správe pána Marinesku. Mám iba jedného od pána Antonio Noci. Onorevoli colleghi, ho sostenuto Dámy a páni, ja som podporil správu pána Marineska a využívam túto možnosť, aby som mu za ňu poďakoval. Myslím si, že moderný a efektívny transport alebo preprava je dôležitá pre, nielen pre konkurencieschopnosť Európy, ale aj pre prežitie európskych podnikov. Takisto podporujem aj mm, stanovisko alebo túžbu predsedu zlepšiť a prijať niektoré časti textu, e, ktoré pridal parlament v prvom čítaní. Teraz e, Prejdeme k správe pána Martina a prvým rečníkom je pán Henen. When we began our votes today, we came across a procedure that Pán predseda, keď sme začali dnes ráno hlasovať, eh, tak sme sa dostali k takému hlasovaciemu postupu, ktorý sme ešte predtým nikdy nevideli, že sa rátali len hlasy za a zdá sa, že toto je uh, prístup, ktorý EÚ zajala v posledných referendách. Lisabonská zmluva bola odmietaná 54% Francúzov, 56% Holandianov, 53% eh, Írov a reakcia vždy bola, že pôjdeme aj tak ďalej. A bez ohľadu na to, aké mali ľudia výhrady, rátalo sa iba áno, aj keď ľudia sa vyjadrili proti. A teraz sa akoby regularizuje tento prístup v postupoch tohto parlamentu. My sme vlastne znemožnili ľuďom vyjadriť e, svoje výhrady a myslím, že budeme si musieť prispôsobiť ten starý slogan e, čo na slove. Nie, nerozumiete. Ďakujem, pán Kamal. Ďakujem, pán predseda. Keď sa pozerám na túto správu o postupe, e, pokiaľ ide o prispôsobenie rokovacieho poriadku v Lisabonskej zmluve, rozprávali sme sa s mnohými poslancami a mnohí z nich naozaj nevedia, že čo v tej zmluve je a aký to má dopad na náš každodenný život. Zoberte si napríklad e, celú tú záchranu Grécka. Keď sa pozriete na to, o čom bola rozpráva v Rade, tak je to článok 122 Lisabonskej zmluvy, ktorý mal byť vlastne solidárnym článkom a duch solidarity znamená, že ak sa členský štát dostane do problémov, tak e, napríklad v prípade dodávok energie, alebo pokiaľ je tam nejaké bezpečnostné ohrozenie alebo nejaké prírodné katastrofy, tak vtedy sa nastúpi na, na tú solidaritu. Ale teraz sa to používa na to, aby sa zachránila krajina, eh, ktorá sa dostala do problému svojim vlastným príčinením a nie nejakými mimoriadnými podmienkami, okolnostiami. Takže mali by sme a voličom jasne povedať, čo tá Lisabonská zmluva, zmluva znamená pre nich a že to znamená, že eh, sa používajú peniaze daných poplatníkov na to, aby sa zachraňovali krajiny, ktoré si robia sami problémy. Ďakujem, pán Kolniš. Ďakujem. E, Duch tohto parlamentu sa ukazuje práve v reforme rokovacieho poriadku, ktorá, ktorá má ešte z, ukraj, ukrojiť e, právam e, menšinám tých, tých podľudí, ktorými sa tu niekedy stávame. No a Mali sme v zmysle článku 24 rokovacieho poriadku pravidlo, že nezaradení mali aj svojich zástupcov na konferencii predsedov. A vy ste, pán predseda, Eh, mali eh, snáď jednu najzhlúpejších pripomienok, ktoré som začal tu, zažil tu v parlamente, ak to môžem takto povedať, pretože vy ste povedali, že nemáte rovnaký politický názor ako aj áno. Ja som nezaradený z presvedčenia a vy ste to boli, pretože ste zradili svojich priateľov, ale to je, pán predseda, len jedna vec, ktorá by mohla toto vlastne vyriešiť a to je voľba a to je bežné pravidlo v demokracii. No a teraz zástupcovia nezaradených e, budú mm, vlastne vylúčení z tohto a to je e, veľmi negatívne a pán Martin, ktorý to pred mm, pripravil so zástupcami veľkých skupín vlastne robí z iniciatívy pána Korbeta. Pán Korbet sa e, dnes akoby stratil a Mm, vlastne bude to mať e, dopad a chcel by som sa ešte poďakovať môjmu kolegovi Nikovi Griffinovi. Ďakujem pekne. E, dobre, nesúhlasím s tým, čo ste povedali, že prečo som e, ja bol medzi nezaradenými poslancami, ale OK. Ďakujem, pán predseda. Článok 86 v správe mm, Davida Martina hovorí, že zástupcovia nezaradených e, e, nebudú volení nezaradenými, ale že o tom rozhoduje predsa parlamentu a ako by nebol konsenzus medzi nezaradenými. No a čo je problém? E, v tomto parlamente, keď je volený predseda parlamentu, tak tiež nie je konsenzus, preto máme voľby demokratickým spôsobom a predstaviteľ nezaradených musí byť ich zástupcom a teda najlepší spôsob, ako sa k tomu dopracovať, je hlasovať, aby táto osoba bola zvolená. No a teraz vidím, že Európsky parlament e, sa stáva nejakým Mickeymousovým parlamentom, pretože predseda parlamentu rozhoduje o tom, ktorá časť opozície bude zastúpená. A ja by som tak chcela pýtať, že na základe čoho? na základe reprezentatívnosti, na základe osobných sympatí. Táto osoba alebo táto osoba bude za tých nezaradených. No aké sú kritéria, e, ktoré bude predseda uplatňovať na to, aby rozhodol, že kto bude zastupovať nezaradených? Ja by som rád počul vyhlásenie predsedu, ale bohužiaľ nedalo, nedostalo sa nám tohto práva. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci pri všetkej úcte k vám ako aj k tejto inštitúcii teraz pri rokovaní o rokovacom poriadku a o prispôsobení lisabonskej zmluvy sa nedá nespomenúť aj diera e, v rokovacom poriadku ktorá umožnila také hlasovanie a taký výsledok hlasovania pri voľbe pána tkésa do funkcie podpredsedu. ja e, nerozumiem e, ako môžu predsedajúci vydávať rozporné hlasovania teda rozporné výsledky hlasovania a rozumiem všetkým svojim kolegom ktorí majú pochybnosti o tom či ich hlas bol správne započítaný. z toho pohľadu si myslím že európska únia európsky parlament by mali konať transparentne prehľadne a pokiaľ niektorí poslanci kolegovia majú pocit že ich hlasovanie bolo vyhodnotené hlasovacím zariadením ináč ako hlasovali a nemali si to možnosť overiť na svojich monitoroch tak to hlasovanie bude asi stále e, rozporuplné. z tohto pohľadu si myslím že naozaj treba v záujme pána tkésa a v záujme E, dôveryhodnosti európskeho parlamentu sa vráti k tomuto hlasovaniu e, opätovne odhlasovať a odhlasovať ho tak aby neboli pochybnosti do budúcnosti o voľbe podpredsedu európskeho parlamentu. ďakujem vám za pozornosť. Teraz pani e, Pán Vážený pán predsedajúci, e, tá rakovina z Grécka už rozšruje metastázy do celého Stredomoria. E, vieme, že teraz komisia sa pripravuje na záchranu Španielska. Pán Van Rompuy pri, priznal, že už vyčlenila aj konkrétne prostriedky na záchranu tým, že sa tento nádor rozšíruje, namiesto toho, aby sme zvažovali amputáciu, naši vodcovia sa rozhodli, že budú uskutočňovať proces chemoterapie, ktorá je bolestivá a výsledok je neistý. Chcem povedať, že sa snažia vytvoriť eh, tú mašinériu hospodárskeho riadenia a je predchodca pána pán Rompuja to nazval e, fiskálne opatrenia, sú to rôzne dane, dane z finančných transakcií a tak ďalej. Všetky tieto opatrenia sú určené na transfer peňazí tak, aby ich projekt fungoval. Isté, že najjednoduchšie by pritom bolo e, ponechať to bremeno a umožniť týmto krajinám devalovať svoju vlastnú menu a vrátiť sa na tú zdravú úroveň. Akú vysokú cenu ešte očakávame, že naši občania zaplatia iba za to, aby tento projekt fungoval? Ďakujeme. Povedali ste dokonca aj Rím, pán Hanan. Teraz sa správa pána Kašmana, najskôr pán Mastela, nech sa páči. In occasione del vertice del millennio e del 2000 Ďakujeme. Na rozhovorom samite v roku 2000 hospodárske veľmoci vrátane Európskej únie sa zaviazali eh, do roku 2015 podporovať eh, tieto programy. Vidíme, že hlad a chudoba eh, v rozvojových krajinách pokračujú takmer 10 rokov potom, teraz je na Európe, aby niesla aby bola hnacou silou v tomto úsilí. Nie je pochyb o tom, že navýšenie rozvojovej pomoci nedávno pomôže znižiť utopenie miliónov ľudí. Teda funguje to, ale ešte stále máme pred sebou dlhú cestu. E, domnievame sa, že súčasná medzinárodná kríza spôsobuje, že mnohé členské štáty nižia, znižujú svoje rozpočty na rozvojovú pomoc. Ja si myslím, že je dôležité e, snažiť sa hľadať nové finančné mechanizmy tak, aby členské štáty Európskej únie e, sa pozerali na strategické partnerstva s týmito krajinami. E, to by znamenalo obnovu politického rozhodnutia a e, zachovanie týchto politických cieľov, vrátanie cieľov, ktoré sa týkajú klimatických zmien, správneho riadenia a prístupu k potravinám. Toto by mali byť naše hlavné výzvy. Ďakujem pekne pani Alfano. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som hlasovala za správu Kašman, pretože si myslím, že e, je potrebné, aby parlament a ostatné inštitúcie podporovali úsilie v prospech tých, ktorí žijú v menej rozvojových krajinách, najmä v Afrike. E, nemôžeme e, sa dožiť roku 2015 a uvedomiť si, že ciele, ktoré sme si stanovili, sme nesplnili, pretože splnenie mileniových rozvojových cieľov Okrem tých percent znamená predovšetkým utrpenie miliárd ľudí, ktorí nie sú schopní si pomôcť sami. Európska únia musí byť príkladom ostatným a musí vyvieť iniciatívu v tomto rozvojovom konaní. Myslím si, že znižovanie verejného dlhu je dôležité práve aj e, v tomto prejave solidarity. Nezabúdajme na to, že musíme pomáhať týmto ľuďom, inak prídu o život mnohí. E, ďakujem pekne, ďakujeme všetkým zúčastneným a schôdza je odročená až do 15. hodiny.